prerušenú schôdzu do 14. apríla, do 14. apríla no, za opätovne pokračujúcu, vážení kolegovia. Väčšina z, z vás e, e, nevšetci vedie, čo robí ste 26. apríla 1980.